Teraz prejdeme k, e, k vysvetleniu uh, hlasovania. Dobbiamo passare, no? Oui, oui, oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Mamma mia.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari che intendono eh, prosím tých eh, poslancov, ktorí nechcú sledovať vysvetľovanie hlasovania, aby opustili eh, čo najrychlejšie miestnosť. Pokračujeme s vyslovením hlasovania. E, vysvetlenie k správe pána Austreviču sa na jednu minútu má e, slo- e, slovo pán Mamikins. Honorable Mamikins. Mhm. Hello. Godātie, paldies priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Šodien mēs atbalstam rezolūciju. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dnes sme podporili uznesenie o Moldavsku a ja som hlasoval za. Považujem to za akt veľmi dôležitý pre obyvateľov Moldavska. Táto krajina bude mať teda do budúcna možnosť stať členom EÚ, to však nie je všetko. Tento akt je aj takým stimulom pre reformy v tejto krajine Myslím si, že politici teraz majú v rukách lepšie argumenty na presadzovanie takýchto reforiem. Ja viem, že to môže zafungovať. Ja si spomínam na situáciu u nás v Lotyšsku pred 15 rokmi, keď sme si razili cestu do EÚ. Potrebná bola aktívna práca, ale veľmi obozretná, pretože je potrebné, aby občania videli výsledky. Musíme Moldavsku na tej ceste pomôcť, musíme vytvoriť atmosféru dialógu s regiónom Zadnesterska, silou toho veľa nedosiahneme. Kolegyne, kolegovia, ja som e, spravodajcom o Gruzínsku a podporujem plne túto prácu a poprosím vás všetkých, aby ste na budúcom pléne podporili moju správu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Chcel by som vyzvať poslancov, ktorí nechcú sledovať vysvetľovanie hlasovania, aby opušť, opustili miestnosť. Prosím, buďte ticho. Alla parola l'onorevole a teraz dostáva slovo pán Pospíšil. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ja som veľmi rád podporil dnešnú dohodu o pridružení Moldavskej republiky. Ako poslanec Českej republiky si spomínam na to, ako nám pridruženie k EÚ pomohlo. Dôvody tu odzneli. Ja považujem za hlavné dva. Poprvé dôvod ekonomický, posunenie obchodu medzi EÚ a Moldavskom. A potom sú tu ešte politické dôvody, celá skupina, ktoré jasne poukazujú na to, že Moldavsko má cestu do EÚ a teda má alternatívu voči ceste na východ do náručia Rúska. Myslím si však, že do budúcna je potrebné spoluprácu posilniť aj nad rámec tém upravených v dohode o pridružení. Ja som pôsobil v Republike ako minister spravodlivosti a viackrát som rokoval s moldavskými ministrami spravodlivosti o reforme justície, celého systému justície. A toto je možno téma, kde by sme v budúcnosti mohli podporiť právny štát a právny systém v Moldavsku. Myslím si, že táto pomoc by mala byť všestranná a dôležité je budovať dobré vzťahy. Ďakujem a gratulujem Moldavsku k dnešnému kroku. Ďakujem pekne. A teraz pán Bogovič na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Som s eh, veľkým veselím podporou. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež s veľmi Eh, veľkým nadšením podporil túto dohodu. Ja som zo Slovenska a podobne ako ostatní kolegovia. So spomín, si spomínam ešte na tie časy, keď sme sa približovali Európskej únie. Ja s radosťou tiež podporím uh, eh, do voľnom obchode uh, pre polnohospodárske výrobky. Hovorili sme o tom na výbore. Ja sám som polnohospodára preto podporím túto dohodu, pretože viem, čo znamená pre ľudí, keď môžu e, slobodne obchodovať a keď so svojou prácou dosiahnu hospodárske úspechy. No a na tomto v, do, v rámci dohody o Moldavsku sme nehovorili e, o tomto, ale sme hovorili o tom, že ľudia v Moldavsku si zaslúžia lepšie života, Sme tu pre ľudí a preto som rád podporil túto, toto uznesenie. Ďakujem pekne. La parola onorevole Cirio, mi pare che non sia... Teraz by mal mať slovo pán Cirio, ale nevidím ho tu. Takže teraz pán Henen, nech sa páči na minútu. Thank you, Mr. Ďakujem, pán podpredseda parlamentu. Každá krajina ktorá padala, spadala do sovietského bloku, pocítila silu Putina, nátlak Putina, Gruzinsko, Ukrajina, kde teraz hovoríme o vojenskej okupácii. To, ako Západ na toto celé reagoval, to, ako reagovala konkrétne Európska únia, no to bola taká nešťastná stredná cesta. Mohli sme sa rozhodnúť, keď prišiel s ponukou e, colnej únie od e, Lisabonu k Vladivostoku, tak sme sa mohli rozhodnúť považovať Rusko e, za statického partnera a prehliadať takéto maličkosti. Alebo sme sa mohli rozhodnúť, že budeme postupovať cestou konfrontácie, ale tá stredná cesta nemá e, budúcnosť, nemáme žiaden konkrétny plán, nemáme žiadnu stratégiu, zaplatia za to ľudia a my e, takýmto spôsobom prispievame k utrpeniu obyvateľov týchto krajín. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Morvaj. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Samozrejme, že som nehlasovala za túto dohodu o pridružení nie som totiž ochotná podporiť neokolonializmus s cieľom otvoriť nové trhy nadnárodným spoločnostiam. Takéto časy nepodporujem. Bola som prekvapená, že kolega Tökeš, ktorý je z Transylvánie, v Rumunsku, že on to podporil, že má pocit, že toto je dobré riešenie. Nemohla som tedy položiť kartičku z, um, otázku s modrou kartou, nedali ste mi slovo, ale chcem mu teraz povedať, že toto nie je dobrá cesta, že toto nie je riešenie. Keby to bolo riešenie, tak by sme mali autonómiu Transylvánie, a ďalších regiónov, právo na seba určenie. Nie je to tak. Zjednotená Európa nerieši žiadne problémy ani Benešové dekrety nevyriešila Európska únia ani ďalšie otázky týkajúce sa seba určenia alebo práva na samourčenie regiónov, Vojvodina e, so srbskom rokovania a tak ďalej. A pokiaľ ide o Ukrajinu, e, ani to sa nám nikdy nepodarí. Ďakujem. Mr. Chairman, Teraz pán Wolf. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja strana a moja skupina boli proti ďalšiemu postupu Moldavska na cestu do EÚ. My sme jasne povedali, že Európska únia zase raz prejavuje agresívnu kolonialistickú politiku ako krajiny vrátane tej mojej, ktoré rozhodli v minulosti, že je potrebné zabezpečiť si hospodárskú kontrolu nad krajinami v našej sfére vplyvu. Európska únia si zabezpečuje kontrolu aj nad Moldavskom. A takto vlastne konajú ako deti, tak eh, aby odlákali alebo prebili eh, Rusko, eh, polárneho medvedia, ktorý má svoju sféru vplyvu tiež v tomto regióne. Sú tu takí v tejto snemovni, ktorí si myslia, že útokom na Rusko takýmto spôsobom vlastne trestajú hriechy Ruska v minulosti. To nie je rozumná diplomácia, nie je to rozumná politika, ale kto by už očakával niečo rozumné od Európskej únie. Ďakujem. Passiamo ora alla raccomandazione sull'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Repubblica di Moldova. Prejdeme teraz eh, k eh, odporúčaniu týkajúceho sa asociačnej dohody medzi EÚ a Moldovskom. Slovo má pán Hanan. A la parola onorevole Gil. Dobre, slovo má teda pani poslankyňa Gil. Pán poslanec Gil. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Asociačná dohoda je už len jeden krok k plnému členstvu v EÚ s ohľadom na situáciu a zrutne vzťahov medzi Ruskom, USA a EÚ, a už nehovoriac o humanitárnej a vojenskej kríze, ktorú vidíme na Ukrajine, je dôležité, aby všetci účastníci zapojení k tomu stavili rozumne a citlivo. Podpísanie asociačnej dohody s Moldavskom hlavne s ohľadom za, na Zadnestersko, Podnestersko prehlbuje túto krízu a preto my e, sme s touto úvahou v mysli hlasovali proti. Ďakujem pekne. A teraz slovo dostáva pán Frunzulík na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda. Ja veľmi podporujem asociačnú dohodu s Moldavskou republikou a Európskou úniou, pretože toto predstavuje veľmi dôležitý krok vpred na ceste Moldavska k reintegrácii s Európou. Geograficky a kultúrne, historicky Moldavská republika je súčasťou juhovýchodnej európskej oblasti a teraz politicky a geostrategicky Moldavská republika sa vracia do Európy, tam, kam ľudia a občania tejto krajiny patria. No a občania Moldavska budú profitovať a, eh, predovšetkým z tejto dohody. Dámy a páni, občania Moldavska si zaslúžia našu podporu a podporu Európskej únie. Ďakujem pekne. No, teraz prejdeme na návrh uznesenia mierový proces v Severnom Írsku. Ako prvá dostala slovo pani Anderson, je tu, nie. A slovo dostáva teda pán Karty na jednu minútu. Ďakujem pekne, ja som hlasoval za toto uznesenie o mierovom procese v Severnom Írsku. A chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakoval poslancom Európskeho parlamentu za to, že toto uznesenie prijali takou veľkou väčšinou. Ja som z mesta na hraniciach, no a ja viem z prvej ruky, aké hrozné následky mal tento konflikt. Mnoho ľudí prišlo o životy, generácie prišlo, generácie sú stratené kvôli tomuto konfliktu v našej krajine. Ale tiež eh, poznám obrovské problémy, ktoré máme s tým, že teraz eh, tam platia dve meny, dve daňové, dva daňové systémy a zdravotné systémy. Ja žiadam Európsky parlament a Európska únia podporila eh, krajinu, aby sa eh, ekonomika Severného Írska rozvíjala ďalej a aby pokračoval tento veľmi úspešný mierový proces. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Bojlan. Pani Bojlan, ďakujem pekne, predseda. Ja by som tiež chcela využiť túto príležitosť a poďakovať parlamentu za podporu tohto uznesenia. Ja som hlasovala eh, za túto správu a myslím, že obrovská podpora, ktorú to dostalo, to je e, svedectvo o medzinárodnej podpore riešenia tohto e, problému. Ja ako členka výboru pre zamestnanosť ja som bola veľmi rada, že je tam explicitne uvedená potreba ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aby sa konsolidoval prebiehajúci mierový proces. Je to veľmi dôležité z ohľadu na to, že vláda e, sa momentálne snaží e, presadiť e, škrty rozpočtové a úspory chudobných občanov Severného Írska. My chápeme pracujúcich v Severnom Írsku a chceme zabrániť týmto škrtom. No a preto vyzývam všetky strany na Severnom Írsku, aby urobili to isté. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Hanan, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda parlamentu. Pre pár týždňami predseda Martin Schulz povedal, že mierový proces v Severnom Írsku je vynikajúcim dosiahnutým cieľkom, cieľom Európskej únie. Samozrejme, cieľ bol dosiahnutý, cieľ musí byť mier. Nikto sa už nechce vrátiť k násilnostiam, ktoré poznačili celé generácie. A ja tiež do tohto to veľmi zaujíma, ale je tu cena, ktorú musíme uznať. Vytvorili sme systém, kde všetky strany sú takmer vždy pri moci. Oni e, sa snažia nájsť e, podporovateľov. No a následkom toho HDP, 71% HDP sa míňa. Vieme, demokratickí politici vieme, že opozícia nás pozore, možná budúca vláda. A predtým, než prispieme k skutočnému procesu demokratizácie, nemôžeme to nazývať ja naozaj demokratický štát. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo dostal pán Sogor. Ďakujem pekne, predseda. Mírový proces v Severnom Írsku napriek problémom je veľmi dobrým príkladom. Je dôležité, aby strany aj naďalej boli konštruktívne, ale samotný mier je príkladom pre iné spoločenstva. Európa sa musí zapájať do mierového procesu, ale rovnako do treba venovať pozornosť prevencii konfliktom európskych štátov, ale tiež na Západnom Balkáne je množstvo problémov kvôli nevy nevyriešeným vzťahom a problémom medzi e, spoločenstvami Európska únia zohrávala dôležitú úlohu pri budovaní stabilnej spoločnosti v Severnom Írsku, no a výsledok ukazuje, že Európska únia musí aj naďalej monitorovať konflikty tak v kandidátskych krajinách, ale aj v členských krajinách. A EU musí zohrávať aktívnu úlohu pri riešení týchto problémov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán Iturgajiz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel využiť eh, toto vystúpenie, aby som povedal, že španielská delegácia EPP hlasovala proti správe o mierovom procese v Severnom Írsku. Z viacerých dôvodov myslíme, že to, že tu nie sú uvedené obete terorizmu a odmietnutie ústneho pozmeňujúceho návrhu, ktorí sa práve o to snažil, aby sa zabránilo beztrestnosti, sú dostatočným dôvodom na to, aby sme hlasovali proti. Ale ešte by som rád pripomenul, pán predseda, že včera večer tu zazneli komentáre, ktoré prirovnávali Severné Írsko k Baskicku. Ja by som chcel pripomenúť, že v Severnom Írsku je ozbrojený konflikt medzi dvoma stranami. V Baskicku existoval a existuje ozbrojený konflikt jednej strany teroristov vrahov z ETA, ktorí zabili stovky nevinných obetí. A bohužiaľ táto teroristická banda, ako všetci vieme, je stále pri moci a odmieta odovzdať zbranie. Odmieta spolupracovať, aby objasnila viac ako 300 vražd, ktoré neboli objasnené. A odmieta zmiznúť zo zemského povrchu. Ďakujem pekne. Mr. Kelly, you have the floor. Pán Kelly, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako e, kolegovia e, e, Bojlen a Mikáci, aj ja vítam výsledok včerajšej diskusie a dnešného hlasovania. A samozrejme, podporil som všetko, čo sa tu dialo. Naozaj si vážim, že Európsky parlament a EÚ e, celkovo sú ochotní podporiť e, mierový proces v Severnom Írsku a e, chcem vyjadriť potešenie nad postupom, ku ktorému sme tu dospeli. Dúfajme, že budeme ho môcť podporiť a že veci pôjdu v budúcnosti týmto smerom. Pokiaľ ide o ústny pozmeňovací návrh, chápem, čo tu bolo včera na mysli, ale uh, Eh, vopred sme o tom diskutovali a dohodli sme sa, že nebudeme eh, akceptovať eh, takéto navrhy, pretože toto sa týka iba Severného Írska. Možno tie iné oblasti by sa mohli pozrieť na túto diskusiu ako ideál, o ktorý sa snažiť v budúcnosti. Ďakujem slovo. Má teraz pán Nard. Ďakujem pekne. Ja e, som z Baskicka. Aj môj e, otec tam e, odtiaľ pochádza, bol, bolo mu hrozené smrťou, pretože nechcel zaplatiť peniaze Primero, esta resolución... teroristom. Mali by sme vnímať tento návrh uznesenia ako nie ako príklad, pretože e, všetko prebehlo nedemokraticky. Tento ústny pozmeňovací návrh kolegyne, ktorej sestra bola zavraždená e, v konflikte, e, nebol teda podporený, nemôžeme akceptovať, že sa nespomínajú obete. Rovnakým spôsobom E, musíme e, e, postupovať voči všetkým. Jednoducho musí byť rovnosť za obchádzanie. Chýba nám rešpekt, ak nespomenieme obete konfliktov. V Baskicku tiež boli obete konfliktov v prípade ľudí, ktorí nezmyšľali tak ako teroristi a boli zavraždení. Prejdeme teraz k návrhu uznesenia e, v súvislosti e, s krokmi Turecka vyvolávajúcimi napätie vo výhradnej hospodárskej zóne Cyperskej republiky. Slovo má pán Bogovič. S veľkou radosťou som podporil uznesenie e, týkajúce sa hospodárskej zóny Cyperskej republiky. Tento týždeň bude zasadať zmiešané, zmiešaný parlamentný výbor na tému približenia Turecka EÚ. Vo výbore sme často o tom diskutovali a ja som za mier, za normalizáciu vzťahov medzi Tureckom a Cyperskou republikou, aj za normalizáciu e, vzťahov na ostrove Dúfam, že sa nájde dlhodobé riešenie a že situácia v tejto časti Európy sa vyrieši. Tiež máme problémy v Iráku, v Sýrii, preto je dôležité, aby sa takéto vzťahy normalizovali. Serana, you have the floor. You have... Teraz pán Henen, máte slovo, dnes máte veľa príspevkov. Ďakujem, pán predsedajúci. V 90. E, rokoch e, obe strany e, sa veľmi priblížili k dohode. Bola, bol to mier za teritorium. Takto sa takmer teda dohodli cipečania s tureckou stranou. A keď sa to takmer malo podpísať, Prišla do to, k tomu Európska únia s jednostranným eh, eh, vyhlásením, kde sa eh, hovorilo o tom, že jedna strana má mať teda prevohu okamžite. Daná zainteresovaná strana už nechcela pristúpať ku kompromisom. Takže nie je, nie je to o Cypre, je to o Európskej, Európskej únii, ktorá jednostranne negatívne zasiahla do tohto procesu. Takže je tu e, základná, e, základná nespravodlivosť e, voči Turecku. Priateľ, ktorý vedie náš boj v NATO proti bolševikom, žiadal, aby sme takto postupovali voči džihadistom. Takýmto spôsobom sa nemôžeme správať voči spojencom. Pán Zahradil, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že je mi ľúto, že dnes Európsky parlament túto správu podporil. Myslím, že je jednostranná, je nevyvážená a neprispeje pozitívne k vyriešeniu tejto veľmi citlivej otázky. A okrem toho môže povieť k situácii, kde Turecko uh, ukončí akékoľvek, uh, akúkoľvek ochotu uh, uh, smerom k bilaterálnym rokovaniam dôležitá, e, e, teda e, turecká strana je stranou, ktorá, ktorej sa teda hlásime aj my, naša politická skupina EKR. Chápame teda pozíciu našich priateľov. Dobre, teraz budeme hlas, si vypočujeme vysvetlenie hlasovania k humanitárnej situácii v Južnom Sudane. Pán Hanan, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Svet sa šíri do ďalších krajín. Veľké nadnárodné ríše a, eh, a Južný Sudan je toho príkladom. Deje sa to na celom kontinente. Eh, u nás sa eh, veci centralizujú, berú sa Eh, elite menšej a vzdialenejšej eh, práva na rozdávanie a tak ďalej. Prosím, eh, zamyslite sa nad tým, že toto možno súvisí s tým, že teraz žijeme na jedinom kontinente na tejto planete, kde nedochádza k žiadnemu hospodárskemu rastu. K žiadnemu. Na každom inom kontinente sa spametali z finančnej krízy. My v EÚ sme však na hrane Tretie recesie za 6 rokov. Prečo? Lebo berieme lokálnym ľuďom um, moc a um, centralizujeme ju u elít tu v Bruseli. My sme jediné, mesto, jediné miesto uh, na Zemi, ktoré sa správa takýmto spôsobom. Ďakujem. Parola l'onorevole Giuffrida per un minuto. Grazie. A teraz pani Giuffrida, nech sa páči. Ďakujem. Chcela som ešte eh, podporiť moje áno eh, v hlasovaní tak ako sa včera vyvinul na diskusii e, o Južnom sudánsku, situácia je tam ešte stále veľmi vážna. Napriek uzneseniu e, sa tam e, neustalo v bojoch. Žurnalisti odhadujú, že takmer milión ľuďom hrozí, že sa ich situácia naozaj vyhrotí, e, keď e, príde obdobie e, dažďov. Je tam momentálne 600 tisíc utečencov v Etiópii a naozaj hrozí tam humanitárna katastrofa, keďže prežívajú iba, obzvlášť teda vďaka potrebnému programu OSN. Mali by sme vyjadriť e, našu absolútnu podporu e, embargu a aby OSN plne podporilo e, situáciu, ktorej musíme venovať našu pozornosť. Ďakujem pani Dufrida. Slovo má pani Kienge. pán predseda. S týmto uznesením Európsky parlament e, e, sa jasne e, vyjadruje vzdruči medzinárodnému spoločenstvu. Už veľmi dlho tento región trápi vojna, 20 rokov vojny, 2 milióny mŕtvych. Júl roku 2011 vrátil nádej južným Sudancom ale e, teraz tu máme novú e, humanitárnu e, núdzovú situáciu. Nemôžeme dovoliť, aby deti nechodili do škôl, nemôžeme tolerovať to násilie, ktorému sú vystavení utečenci, ženy a deti. Z tohto dôvodu, pán predseda, žiadame v medzinárodné spoločenstvo sa zasadili za to, aby všetky strany ukončili konflikt ktorý e, sa týka celého tohto e, e, regiónu aj susedných krajín. Je nutné, aby celá občianská spoločnosť, obzvlášť ženy, sa zúčastnili mierových rokovaní a aby sa rokovalo o obnove krajiny. Je takisto nutné medzinárodné embargo týkajúce sa zbraní, ktoré naďalej tečú do tohto regiónu. Z našej strany by sme chceli podporiť vládu Južného Sudánu, aby podpísala e, dohodu Kotonu medzi, skup, e, medzi e, teda, týkajúcu sa z krajín AKT. Ďakujem pekne, pani Kienge, a teraz pán Kelly. Last but hopefully not least. Ďakujem pekne, som síce posledný, ale myslím si, že ako taký môžem pochváliť vás za dnešnú formu, za to, ako ste viedli celú rozpravu. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že som popil túto správu a myslím si, že je naozaj na mieste, aby sme sa my zo všetkých síl ako parlament snažili poskytnúť obyvateľom Južného Sudanu čo najviac pomoci. Táto krajina vznikla len pred tromi rokmi. Mnohí vtedy boli toho názoru, že majú pred sebou e, krásnu budúcnosť. Boli tu ale takí, ktorí sa naopak obávali a mysleli si, že bude veľmi ťažká spolupráca v regióne a presne k tomu aj došlo. Čiže vyzývame zástupcov Južného Sudánu, aby odložili staré spory, aby využili tie zdroje, ktoré majú na to, aby umožnili svojim občanom žiť lepšie Čiže sa teším, že som mohol podporiť tento dokument a ďakujem ešte raz vám za to, ako ste to tu dnes viedli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Zápisnica z dnešného zasadnutia bude postupená parlamentu na prijatie na začiatku budúceho zasadnutia, ak nemáte námietky. Všetko, čo sa prijalo dnes bude post- uznesenia dnes prijaté budú postupné e, tým, ktorým boli adresované. E, zasadnutie je e, teraz prerušené.